I suppose to start, huh? Good morning everyone, if you want to take your seats, so we... Kolegovia, zdravím vás. Prosím, popasť sa dajte si, aby sme mohli zahájiť dnešnú schôdzu. Chcem privítať pána Valtera, predsedu výboru EKON, ktorý je tu s nami. Sú tu tiež členovia oboch výborov, ktoré spolupracujú na na tomto dokumente o tzv. taxonómii E, program e, dúfam, že môžete odsúhlasiť, že ho považujem za schválený. Ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu, najmä dvom spolu spravodajcovi pani Eka a pani Petikajnen. Na túto tému máme vyhradenú hodinu času. 120 tri pozmeňovacích návrhov. No a na úvod by som chcela povedať, že som veľmi rada, že sa naše výbory spojili pri spolupráci na tomto dokumente. Komisia toto navrhla už pred letom. Umožnenie finančných tokov, nízke emisie e, e, sú teraz e, ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým, pokiaľ chceme e, dosiahnuť ciele Parížskej dohody. Z toho dôvodu je zásadné, aby tieto dva výbory spolupracovali na danej téme. Ja som presvedčená, že vďaka našej spolupráci sa nám podarí rade vyslať jasné posolstvo. Teším sa na diskusiu, na dnešnú diskusiu o návrhu správy. Teraz dám slovo pánovi Galtierimu, aby správu uviedol. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Je mi potešením, že máme spoločné zasadnutie dvoch výborov vďaka článku 50, že riešime tento do, dôležitý dokument. Nemáme až toľko času, pretože potom v ekone bude hlasovanie, musíme sa preto držať e, času, ktorý máme, preto nebudem už otáľať, dám rovno slovo bol spravodajcom Ste naozaj láskaví, ale sypa, nech sa páči, máš slovo ako prvá. Ďakujem, ja som spoluspravodajkyňou z výboru pre životné prostredie. Tak eh, by som začala. Je to text, ktorý sme vypracovali so spoluspravodajcami. Hovoríme teda podarilo sa nám nájsť nejaké miesta zhody, niekde sú to nezhody. Treba povedať, že parlament poberá úplne iný prístup k udržateľnému o financovaniu e, taxonomie. Myslím, že to je v súlade s benchmarkami. Je to aj v správe z vlastnej iniciatívy a práve o zverejňovaní. No a návod by som chcela povedať, že prístup komisie bol taký, že sa bude e, hovoriť iba o e, možnostiach, ktoré sú pozitívne naklonené, životné prostredie, naklonené životnému prostrediu. A mm, ide to v súlade s Parížskou dohodou a s otázkami e, ochrany e, klímy. Avšak prístup parlamentu bol taký, že musíme vypracávať správy o všetkých relevantných e, environmentálnych či sociálnych vládnych e, dopadoch e, či, či dopadoch, ktoré spôsobujú investičné spoločnosti, aby tieto spoločnosti mali informáciu informácie, na základe e, ktorých e, budú riadne e, vypracovávať správy, aby mali riadne informácie o investičnej politike. Toto stanovisko sa odráža v celej správe, odráža sa to aj v rámci ukazovateľov. A tá myšlenka je taká, že aby v rámci taxonomie sa odrážali práve tie dopady na životné prostredie prostredníctvom ukazovateľov, ktoré už máme nastavené, platí to ako pre súkromný sektor, či sú to SB, SB potom je to spojeň, e, aliancia v rámci benchmarkingu e, a sú tu ďalšie agentúry, Európska agentúra pre životné prostredie, či v komisii Eurostat, ktorý sa tomuto venuje, alebo e, taktiež platforma monitoringu obehového hospodárstva sa tomuto venuje. Takže čo my musíme robiť? E, prepojiť túto prácu a zvoliť harmonizovaný prístup e, vypracovania správ a taxonómie na základe určených um, ukazovateľov na jednej strane toho, čo sa spotrebováva a potom aký to má dopad na a ekosystém. Emisie tam budú oddelené, CO2, či biodiverzita a nepriame využívanie pôdy na stane druhé. Prečo je to dôležité? Pokiaľ budeme hovoriť len o tom, robíme pre podniky, ktoré vyrábajú ekologické výrobky, tak vznikne e, zbytočné administratívne bremeno, čomu by sme mali v skutočnosti zabraniť, pretože pokiaľ pokiaľ by tam nebol ten disclosure report, tak by tam bol iný dopad na životné prostredie. Druhá vec, nedá sa veľmi ľahko definovať, čo je výlučne ekologické, avšak mali by sme tu mať predstavu medzi zelenou a sivou ekonomikou. Povedzme si napríklad také, taký e, sektor stavebníctva, tak, tak sa dá povedať, že cement je zelený produkt, ekologický produkt, avšak pokiaľ to spôsobuje veľkú mieru e, emisí CO2, tak, e, ten dopad toho, aký cement používate, je naozaj obrovský. Využi- vy- vyžaduje sa teda oveľa väčšiu mieru otvorenosti. E- pokiaľ ide o to, že sa nastavujú benchmarky toho, čo je alebo nie je e, naklonené životnému prostrediu. Isté jednotlivé odvetvia e, môžu zlepšovať svoje činnosti, aby v budúcnosti tieto boli zelené či e- ekologické. Preto parlament sa prikláňa skôr tomu prístupu vyššej miery stimulov To sa odráža aj v rámci rozsahu. Pokrytí sú teda všetci účastníci trhu. A predtým sme hovorili o, o kreditných e, inštitúciách či o pôvodcoch o požičiek. E, to sme e, tiež zapracovali. Prepačte, rečnička je prerušovaná. Áno, už sa blížim ku koncu sú tieto normy sa budú vyvíjať neskôr. A posledná pripomienka, keď ide o podrobnú fázu klasifikácie taxonomie, tak tu máme sme tu riešili otázku dôležitosti biodiverzity. Som pripravená odpovedať na vaše otázky. Ďakujem. A teraz ďalší spravodajca, spolupravodajca. Máte 5 minút. ako sa poznám, tak eh, Tých 5 minút využijem, pán predseda. Ďakujem za slovo. Som rád, že môžeme spolu spolupracovať v rámci Envy a Econu. Ja som osobne členom obidvoch výborov a je to pre mňa logická kombinácia prepojiť Econ a záležitosti životného prostredia e, mať prepojené. To je presne to zelené ekologické hospodárstvo, o ktorom hovoríme, preto som rád, že teraz je tiež riešime spolu, je to e, vývoj dobrým smerom, veľmi som rád. Poprvé chcem sa poďakovať Sirpe, ona pracuje za výbor Envy e, ako spolu spravodajkyňa na tomto dokumente parlamente. Isté, vychádzame z rôznych e, stanovisk, sme z rôznych politických skupín. Nemôžeme sa tým potom zhodnúť na všetkých bodoch, mali sme dosť náročné e, rokovania, avšak som presvedčený, že tú správu správu, ktorú e, spoločne zverejníme, tak tam bude dobrý prehľad toho, čo parlament parlament môže robiť. A taktiež sa teším na politickú diskusiu. Ešte by som pár vecí mm, e, povedal, Sirpa už to spomínala. Ja som dosť kritický často smerom k Európskej komisii, ale tentokrát pre zmenu sa chcem naozaj podiekovať komisii za to. Vidíš, už, vidíte, už sú nervózny, keď som to povedal. Ale naozaj sa chcem poďakovať Európskej komisii za to, že tento návrh vypracovala. Je, e, existuje viacero legislatívnych návrhov, ktoré sa týkajú udržateľného financovania, ale tento sa konkrétne týka taxonomie. Ako náhle toto nastavíme, tak sa to bude využívať vo, v rôznych budúcich aplikácia, keď e, členské štáty budú riešiť e, politiky e, udržateľnosti financovania a budú používať presne túto taxonómiu a keď to bude dobre urobené, tak to nastaví globálne normy, čo je veľmi dôležité. Už teraz počúvame reakcie krajín mimo EÚ a oni sledujú, čo robíme. To je niečo, kvôli čomu musíme zagratulovať komisii, že to naozaj navrhli a Európa sa dostáva na čelo udržateľného financovania. Avšak keď sa pozrieme na návrh, tak je tam niekoľko bodov, v ktorých komisia bola možno príliš opatrná a my tu mm, priečku tlačíme trochu vyššie. A čo sa teda pokúšame urobiť je nastaviť taxonómiu, ktorá samozrejme presúva financovania zo zlých investícií do zelených či ekologických e, financovania. Čo robí komisia? Def, definuje jasne tie zelené investície, aby v budúcnosti tá zelená ale ekologická nálepka bola určite ekologická. A čo robíme my je, že hovoríme, že aj hospodárske aktivity má, by mali byť považované e, na základe celkového ich dopadu na životné prostredie. E, a ich výkon môže byť udržateľný alebo neudržateľný. A je toto podľa mňa veľmi dôležité vyjasniť, pretože isté lobbysti e, lobujú, tá nervozita stúpa, keď e, tú správu robí niekto zo zelených, ale čo ja, a to chápem, ale čo hovoríme, že by sme nemali pri, určovať financie pre ten, ktorý, pre to, ktoré odvetvie. Mali by sme hovoriť o dopade na hospodárskú činnosť, tak ako to robí aj komisia. Čiže pokiaľ nejaká hospodárska činnosť má pozitívny dopad na e, nejaký špecifický ukazovateľ, povedzme napríklad e, emisiu CO2, tak sa na to dá pozerať tak, pokiaľ naozaj znižíte tie emisie, dá sa na to pozerať tak, že ste na tej zelenej strane je to, e, ale naopak, um, hospodárska činnosť, ktorá povedie k vysokým emisiám CO2, tak tá sa dostane na stranu, ktorá je neudržateľná. Čiže je dôležité si zadefinovať tie hospodárske činnosti. E, rôzne, vďaka tomu rôzne spoločnosti budú môcť prostredníctvom tohto financovania, zeleného financovania, e, pozmeniť svoje modely a, a posunúť sa smerom k, tým, k tomu, tomu zeleného sociálnemu podnikaniu. Eh, komisia hovorí o uhlíkovom neutrálnom hospodárstve, ktoré chceme v budúcnosti dosiahnuť a samozrejme musíme preto pomôcť rôznym sektorom, aby sa to tým smerom pustili a presne preto tu nastavujeme e, tú, tú, ten výkon, ktorý je zadefinovaný nielen ako pozitívny výkon, ale aj musíme definovať aj ten negatívny výkon. Toto je podľa mňa ten riadny stimul, ktorý Eh, ktorým dosiahneme to, čo chceme. Eh, a to je tá dôležitá vec, ktorú podľa mňa zase po, sme pripojili do rozsahu tohto návrhu. No a na, na dramec toho ešte si myslíme, že by rozsah mal byť rozšírený ešte eh, na to, kto sa môže uchádzať o taxonómiu, to by mal byť širší sektor. A rozširujeme rozsah aj v rámci toho zverejňovania. To je podľa mňa tiež dôležité. Musíme objasniť, že ako náhle takéto veci robíte, tak tie budú zverejňované. Takže tu som vyčerpal svojich 5 minút. Máme tu ešte dodatky, pokiaľ ide o prís, e, pardon, proces overovania. Pokúšame sa vyvážiť lepšie platformy Dúfame, že sa budú vykonávať kompletné ESG, ale v tejto chvíli pracujeme teda na základe návrhu komisie a opäť sa im chcem za to poďakovať a teším sa na rozprávu, aby sme zvážili, čo ešte k pozmeňovacím návrhom môžeme pridať. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dostanú slovo tieňovi spravodajcovia. Každý na dve minúty. Pani Bonafé. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Som rada, že na tejto správe pracujú oba výbory, pretože to poukazuje na to, že životné prostredie a ekonomický rozvoj nie sú proti príklade. Chcem sa poďakovať obom e, kolegom e, za komplexnú a ucelenú správu. Ja by som sa chcela ešte k niečomu vrátiť. Je to navrh nariadenia za komisiu, ktorý má vytvoriť rámec pre udržateľné projekty a ich financovanie. a Cieľom je dosiahnuť udržateľné investície. V tomto funkčnom období sme sa sústredili na mnoho veľmi dôležitých právnych rámcov, ktoré sa zamriavali práve na udržateľnosť, či už to bolo obehové hospodárstvo alebo ďalšie politiky. Tieto politiky sú zamerané na životné prostredie, avšak súčasne aj na eh, priemyslovú politiku. My si však uvedomujeme, že aby od noriem došlo k realizácii, potrebujeme investície a je, je teda potrebné vedieť, ktorá investícia, ktoré investície sú udržateľné a ktoré nie. Na to potrebujeme veľmi veľa hospodárskych zdrojov, aby sme tie projekty dokázali podporiť. Čo je teda udržateľné? Aké ukazovatele, aké parametre budeme používať, aby sme hodnotili udržateľnosť investícií? Toto potrebujeme zistiť a prostredníctvom jasného zhodnotenia ako rizik, tak aj prospechu, ako už povedali kolegovia predo mnou, je možné vytvoriť podmienky na to, aby investície boli uskutočnené e, tak, že o tom investori budú riadne informovaní. Budúci týždeň predložíme pozmeňovacie návrhy na posilnenie efektivity a ambícií tohto nariadenia na základe troch rozmerov, ktorými sú životné prostredie, e, manažment a sociálna oblasť. Pretože e, udržateľnosť spočíva najmä v tej sociálnej udržateľnosti. Ďakujem. Ďakujeme pani Gentile. Ďakujem. Ehm, parto dalle considerazioni Ja by som rada nadviazala na to posledné, čo povedala pani Bonafej. Vidíme tu vlastne výsledky našej vlastnej práce. ale musíme pamätať aj na sociálnu dimenziu. V tomto zložitom nastavení financie musia byť jedným z najvýznamnejších nástrojov, ktoré budú sprevádzať a určovať to ako budeme podporovať tranzíciu. Agli europei, alle europee, in un momento che ci vede impegnati nel... A to v čase, keď eh, sa vynakladá veľké úsilie na to, aby sme e, to dokázali komunikovať. Európa sa snaží vyslať občanom signály aj prostredstvom ekologické politiky, ktorú skonsolidovala. Už sa vykonali významné kroky v posledných rokoch. Teraz tu hovorí hovoríme o také forme financovania, ktorej skutočným cieľom nie je len prilákať investície, ale taktiež zaistiť pokrok z pohľadu do kvality životného prostredia. Snažíme sa teda pracovať eh, spoločne na tom, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Snažíme sa o rovnováhu medzi politickým úsilím v tejto veľmi citlivej fáze politických diskusí a tiež sa snažíme chrániť tie podniky, ktoré sú ochotné ísť do tohto rizika. Thank you very much. Ide o finančné nástroje. Ďalej. Pán Luke, dobrý deň. Ďakujem kolegom za doterajšie vyjadrenia vystúpim v mene našej tenevej spravodajky niekej Swinburne sa ospravedlnila, že nemôže prísť. Skupina ECR podporuje väčšinu úsilia komisie v tejto oblasti akčného plánu udržateľného financovania, taktiež regulačné návrhy, ktoré ktoré boli predložené, nízkouhlíkové hodnoty, platy a taktiež e, tak z ekonomii ECR sa domnieva, že by sme mali venovať pozornosť už vykonanému úsiliu a mali by sme sa snažiť o to, aby bola zaistená konzistentnosť v tomto balíku. V skúmaní požiadaviek článku 4 tohto nariadenia musíme zvážiť, ako sa tieto dajú zosúľadiť v správe o zverejňovaní. Chceme predísť zbytečnému zdvojovaniu úsilí alebo požiadavie, ktoré by odpriamili pozornosť od kvalitných údajov, ktoré tieto správy môžu poskytnúť. Tiež sa chceme zamerať na nízkouhlíkové hodnoty, porovnávacie hodnoty je taktiež stanovisko, ktoré sa podarilo dosiahnuť snahe e, pokryť prechodné obdobie, ako aj binárne kategórie ECR chce dostať kontrolu vývoj na trhu, ktorého sme svedkami. V tomto procese tranzície je okrem takto ekonomie a návrhu správy v tomto um, balíku máme niekoľko ďalších vyjadrení. Chceme privítať rozsah pôsobnosti, aby to zahrňalo aj uh, úverové inštitúcie. Je to logické vzhľadom na to, aké banky úlohy zohrávajú v ekonomike Domnievame sa však, že je potrebné presadiť ďalšie objasnenia podľa toho, čo sa prejednalo tematiky odhalovania, či sa to týka všetkých služieb, teda aj malého obchodu a ďalej už to vnís... čo sa to dá teda porovnať ďalej. Vieme, že sa tu opúšťa od tých eh, produktov, ktoré sa označujú za uzrateľné. Máme sa, že výrazný posun, najmä čo sa týka zavedenia negatívneho označovania, je prítomný. Budeme to musieť prejednať podrobnejšie. Ďalej chceme privítať zahrnutie ukazovateľov a technických prehoracích kritérií. ECR sa domnieva, že je dôležité zohľadniť významné úsilie už vykonané na národnej úrovni a ďalšie nástroje, či už ide o taxonómiu alebo ďalšie prvky, ktoré sú k dispozícii investorom. A keď vítame zvýšenú mieru štandardizácie, nemyslíme si, že globálne úsilie a postupy na trhu by sa mali zamietnúť. Tiež je dôležité preto, aby bola dostatočná flexibilita, ako aj možnosť prechodného dobia tiež nás teší, že v článku 14 návrhu komisie sa potvrdzuje povaha konkrétnych aktív. Toto eh, záleží toto je dôležité aj pre našu politickú skupinu. Tešíme sa na pozmiac návrhy v tomto smere aj na ďalšiu spoluprácu s kolegami. Ďakujeme. Teraz Alde. Pani Willing. Chair. Ďakujem. Drahí spravodajcovia, ďakujem za rozsiahly návrh správy. tom, čo sme vyjednali za liberálov, tieto tri témy, mám rozsiahly prehľad o balíku a tiež jasnú víziu o tom, akú taxonómiu má zohrávať úlohu. Táto úloha je v tom, aby sme hovorili spoločným jazykom, aby to bol akýsi spoločný slovník toho, čo má byť udržateľné. A tým nemyslím prísny zoznam definícií, ale praktický nástroj, ktorý je možné využiť na definovanie toho, ako je možné zajistiť udržateľnosť eh, konania. To znamená, že tento nástroj musí byť flexibilný, prispôsobiteľný inováciám, rýchlo sa meniacom prostredí. Nie je vhodné ani nevyhnutné, aby sa predkladali ďalšie návrhy na zverejňovanie. To by bolo kontraproduktívne. Drahí kolegovia, v najbližších mesiacoch chceme položiť základy udržateľného rámca, ktorý poskytne pevný základ pre legislatívu v ďalších 10 ročiach. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Gerbrandy. Yes. Pán Gerbrandy, ďakujem. A ja by som sa rád poďakoval komisii za jej návrh. Chcel by som zdôrazniť obrovský význam tejto oblasti udržateľného financovania aj včera sa to dokázalo, keď boli zverejnené správy, že opäť svet zvyšuje svoje emisie CO2. Tento rok je to o 2% viac ako v roku 2017 a v roku 2017 došlo tiež k nárastu oproti predchádzajúcim rokom. Je teda veľmi dôležité, aby sme riadili investície, ktoré sú hlavnými nástrojmi snahy dopracovať sa k udržateľnej ekonomike, aby sme tieto investície riadili ekologickým smerom. A tu sa staviam dosť kriticky k návrhu komisie. Viem, že taxonomia je nevyhnutná. Ja to vnímam ako akýsi spôsob eh, neredne, ktorý sa týka označovania, ale to sa mohlo urobiť pred desiatimi rokmi. Ďalší krok je v tom, že nie len sa pokúsime zadefinovať, čo presne sú ekologické investície. To nestačí, je potrebné nasmerovať všetky investície udržateľným smerom. Myslím si, že správa za rok 2014 a potom aj ďalšie nadväzné dokumenty z augusta tohto roka od Globálnej komisie pre hospodárstvo a klímu dokazujú význam tohto úsilia predseda tomu bývalý mexický prezident dokazuje to, že bilióny investícií, ktoré ktoré sa vykonávajú do infraštruktúry a ktoré sa plánujú v najbližších rokoch, ak sa to vykoná udržateľne, tie prínosy budú o mnoho väčšie, ak budeme pokračovať takým spôsobom ako doteraz. Teda, z môjho pohľadu je jasné, že cieľom nie je, dajme tomu, prilákať o 5 investícií navyše nie. Konečným dôsledkom je zaistiť 100% ekologickosť týchto investícií. Takýto je podľa mňa trend do budúcna. A podľa mňa by sme mali aj v úvode správy zdôrazniť, e, to je naliehavo potrebné. Nejde tu o um, zakorenenie e, tohto prístupu do všetkého, ide o dokazovanie. Musíme tiež napojiť verejné investície na túto ekologickú kategóriu a tiež musíme a tým už skončím svoje vystúpenie, presadiť nielen taxonómiu v tej ekologickej kategórii, ale aj v tej eh, hnedej, tak povedať, kategórii. Aj to musí byť napojené na politické rozhodnutia, teda aj v tej neekologickej časti. Pán Papadimulis, ďakujem aj ja by som sa rád poďakoval obom spravodajcom. Pán Eichhout aj pani Pietikanen majú moju vďaku aj keď je zjavné, že sú tu dosť e, zásadné rozdiely v ich prístupe. To, čo nám predložili ako kompromis, je uspokojivé východisko pre ďalšie diskusie. Budem z toho vychádzať vo svojej práci a keď tam sa predloží mnoho pozmeňovacích návrhov v snahe zvýšiť ekologickosť tohto textu, aby sme viac podporovali investíciu vo všetkých sektoroch ekonomiky. Musia to byť investície prospešné pre životné prostredie aj pre spoločnosť. Musíme sa pokúsiť dosiahnuť ciele stanovené z pozície OSN a Európa by nemala len sa snaží dodržiavať ciele OSN, mali by sme byť v popredí tohto úsilia. Musíme zvýšiť priamu zodpovednosť v našom rozhodovaní a demokratické rozhodnutia musia byť pravidlom, keďže komisia predložila text, ktorý je o niečo lepší, ako sme zvyknutí od nej. Európsky parlament by sa mal snažiť ešte ďalej tento text vylepšiť. To znamená, že sa musíme vzdialiť od ovplyvňovania lobbystov. Lobbysti totiž sa domnievajú, že komisia je veľmi ekologická. Musíme konať rýchlejšie. Takáto je realita. Musíme sa snažiť chrániť životné prostredie. Musíme zatlačiť ešte o mnoho viac. Je totiž našou povinnosťou to konať, takto konať v záujme našich občanov. Musíme sa snažiť o udržateľnosť ekonomiky, musíme tiež chrániť aj verejný záujem a podporovať hľadanie nových riešení. Kto by sa vyjadril, že spomedzi prítomných poslancov, pani Grostet, prosím minúta. Ďakujem. akčný plán na financovanie udržateľného rozvoja, tak ako ho navrhla v marci komisia, je veľmi chválihodný, veľmi vítaný návrh. A tiež je to dôležité vzhľadom na to, čo vidíme, že sa deje. Je dôležité mať rámec, aby sme boli vyhodnotiť, či hospodárska činnosť sa môže považovať za udržateľnú. Už kolegovia sme toho povedali veľa. Je to téma vysoko aktuálna vo Francúzsku. Koncom novembra v Paríži prebehla konferencia Climate Finance je to globálne podujatie, ktoré sa týka uzriteľného financovania pri tejto spoločnosti eh, mimovládka Oxfam zverejnila správu, kde sa vyčíta šiestim najväčším francúzským bankám, že nedodržali svoje záväzky, ktoré si stanovili pri konferencii COP21 v roku 2015 v Paríži. A podľa tejto správy vo Francúzsku banky na obdobie 2016-2017 pri členili 43 miliard svoje financovanie na fosílne energie, iba 12 miliard na obnoviteľné energie. Teda vidíme, že ešte je stále naozaj veľa čo zlepšovať. Je treba snažiť sa o mnoho viac a o mnoho rýchlejšie postupovať. E, to, to sa týka verejných investícií, taktiež stanovených pravidiel, regulácie. Už sú konkrétne bydliatky v jednotlivých členských štátoch, napríklad u nás vo Francúzsku. Sú povinnosti pre inštitúciálnych investorov zverejňovať informácie o tom, či sa zaintegrovali kritéria zreteľom financovania do ich politiky, ale to nepostupuje dostatočne rýchlo. Podľa mňa je dôležité, aby tá škála investícií, ktorá je príliš um, orientovaná jednak na na zateplovanie budov, ale taktiež na vozidla. Aj toto všetko by sa malo zohľadniť, pretože je nevyhnutné, aby členské štáty prestali investovať viac do fosílnych energií, aby sa to otočilo, aby sa viac investovalo do obnoviteľných zdrojov. Ďakujeme pani Jetemeky. Na minútu, prosím. Ďakujem. A ja by som sa rada poďakovala komisii za jej návrh. Chcela by som však zdôrazniť, že už dosť dlho vidíme, že sa investície vzdialujú od fosílnych palív a približujú sa k nízkouhlíkovým ekologickým produktom a riešeniam. Ja teda chápem, že sektor financií potrebuje jasné pravidlá na podporu udržateľného financovania, ale tak či tak by som rada zdôraznila, že eh, návrh komisie môže priniesť dnes aj negatívne dopady. Jednak taxonómia, tak ako to už zaznelo, a definície by mali vychádzať z existujúcej legislatívy EÚ. Nemôžeme len tak tieto definície prijať, teda respektíve ponechať bez definície. Napríklad v udržateľnom spravovaní lesov nemôžeme vytvárať nové povinnosti eh, na rozdiel od už inej existujúcej legislatívy, ktorá určuje spravovanie lesov a tiež musíme presadiť udržateľný rámec financovania kde budú vyzvané všetky sektory, aby sa snažili zohľadniť potreby klímy. Ja by som rada zdôraznila tiež, že je dôležité aj v otázke budov, bývania, aby aj tento sektor bol súčasťou tohto úsilia. Aj toto je dôležitý e, sektor. Ďakujeme pekne. Pán Gualtier je ďalší. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostane slovo na dve minúty Peter Schmidt, predseda Observatória pre udržateľný rozvoj. Ďakujem. Budem hovoriť po nemecky. Hovoríme v mene výboru výboru ECOSOC. Ďakujem za pozvanie. My za Európske hospodárske sociálny vývoj chceme privítať toto úsilie, ale rozhodne to nezachádza ani zďaleka, dostatočne ďaleko. Je tu príliš veľa nedostatkov, fakty sú k dispozícii. Musíme sa jednoznačne posunúť k obehovému hospodárstvu a to je mnoho rýchlejšie, taktiež nízkoholikovej ekonomike sa musíme posunúť rýchlejšie. Čísla komisie to jasne dokazujú. Potrebovali by sme celkovo ročne investície e, vo výške miliardy eur. To pardon, e, vo výške bilióna. Tak toto vlastne uvádza aj komisia, e, ale v v návrhu sa to neprejavuje, teda potrebujeme celkový investičný rámec VFR 40 e, z tohto objemu by bolo potrebné, aby sme sa niekam posunuli úplne. Tu chýba, a to zaznelo v diskusii, chýba tu úplne sociálna dimenzia. Tu nejde len o ekologickú dimenziu, ide aj o sociálnu dimenziu. Vieme, ako je to v Európe pri voľbách ľudia sa cítia odmietnutí, keď sa sociálne a ekologické aspekty nevnímajú ako súvislosť. Tiež musíme hovoriť otvorene o tom, akým smerom sa diskusie uberajú. Konkurencieschopnosť sa definuje ako má sa teda, koľko sa produkuje a nepredľada sa na kvalitu. Ak teda by sme toto dokázali presadiť, už to by bolo veľkým prínosom. Preto naozaj e, to vnímame tak, že tento kom- teda návrh komisie nezachádza dostatočne ďaleko. A Mnoho z iniciatív, ktoré tu rečníci popísali, podporíme aj my. Ďakujeme pekne. Máme tu aj zastupcov komisie. Martin Spolt. Thank you very, very much. Ďakujem za komisiu Môžem povedať, že uzrateľné financie sú jedna z hlavných priorít. My teda chceme privítať, uvítať úsilie Európskeho parlamentu, postupovať rýchlo v tejto dôležitej veci, ako viete, taxonómia je významnou súčasťou tohto balíka o zrateľnom financovaní tiež nás teší, že oba výbory sa spojili v úsilí na tejto téme. Udržateľné financovanie sa týka nasmerovania investícií podľa toho, aké sú potreby životného prostredia aj regulačný rámec, tomu musíme prispôsobiť, taktiež je naliehavo potrebné konať. Už sme e, zaznamenali veľmi znepokojivý vývoj, čo sa týka výziev, ktorým sme vystavení. Sú, sú mnoho väčšie, ako sme si mysleli. Teda veríme, že legislatívne orgány sa dohodnú na tomto návrhu čo najskôr. Je to naozaj naliehavo potrebné, najmä v oblasti klímy. Ako už povedal spravodajca Bas Eichhout, Európska únia má obrovskú príležitosť byť vo vedení v tomto úsilí. Aj komisia sa snaží osloviť globálnych partnerov, aj tých, ktorí nie sú príliš ochotní. Musíme sa snažiť eh, motivovať všetkých do tohto úsilia. Preto politická dohoda, politický konsenzus medzi parlamentom a radou a to, čo najrychlejšie dosiahnutie by bol veľmi vítaný. Iba v tom prípade by sme dokázali naozaj byť vo vedení. Komisia pracuje neochvejne na tom, aby sa tento rámec presadil. Ako viete, vytvorili sme expertnú skupinu, ktorá sa venuje udržateľnému financovaniu, aby sme rozpracovali metódu taxonómie. Teraz sa venujeme klimatickej taxonómii a výsledky tejto práce budú k dispozícii na budúci rok. Dúfame teda, eh, budeme mať aj potrebný legislatívny rámec na to pripravený pripravení. A ešte môžem povedať, že sme e, vzali na vedomie pozňujúce návrhy, ktoré predkladá parlament. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými poslancami v tejto veci, aby sme sa dopracovali ku konštruktívnej dohode, čím skôr aj s radou. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte máme e, jednu prihlášku. E, ďakujem. Je mi ľúto, že som zmeškala možnosť vystúpiť. Chcela by som len zdôrazniť, že, že chceme sa venovať taxonomie oddelenie od oblasti zverejňovania a benchmarkov. Myslím, že je potrebná koherentnosť v tomto prístupe. To sa týka oboch výborov, ale aj výboru ECOSOC, teda, pardon, výboru ECON. Trošku ma znepokojuje. Je tu e, taký trend, eh, eh, aby sa tento balík nevnímal ako jeden súbor. Eh, žiaľ, to, čo komisia popísala, nie je celkom súčasťou našich diskusí. Myslím, že je dôležité zaistiť prepojenie medzi tým, čo chceme predstaviť v taxonómie a taktiež záväzkami jednotlivých aktérov, aby sme sa posunuli naozaj k plne funkčnej taxonómii, ak to môžem takto povedať. aby sme to zosúladili s návrhom, ktorý sa chystá schváliť vzhľadom na ukazovatele. Myslím, že je dôležité pamätať na dôveryhodnosť pozície Európskeho parlamentu, ktorá sa zdá byť dosť ohrozená. V tomto prípade ďakujeme. A teraz spravodajci. Ďakujem. Áno, parlament predchádza predchádzajúcich správach zdôraznil veľký význam konzistentnosti týchto troch správach, keďže by bolo tragédiou, keby jednotlivé časti legislatívy si protirečili. Áno, takže určite je treba zabezpečiť konzistentnosť týchto troch právnych predpisov. Po druhé, ide v tomto návrhu o to, aby sme harmonizovali existujúce informácie. Tu nejde o zmenu existujúcej legislatívy, ale ide o to, aby sme vytvorili rovnaké podmienky pre e, informácie a ich použitie investormi a musíme vychádzať z existujúcich právnych predpisov a globálnych iniciatív, aby sme mali veľký globálny dosah, ako povedala komisia. A tu sa týka najmä benchmarkingových iniciatív, ale v prvom rade kde potrebujeme si pripraviť vlastný politický, pardon, legislatívny rámec. A to je celá, e, celá vec, o ktorú ide tu v tom návrhu taxonomie a v tom celom legislatívnom balíku. Ďakujem teraz, Bás. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať kolegom za ich vstupy a za ich viac vyjadrenia mám pocit, že sa zhodujeme v smerovaní práce a budeme musieť nájsť tie kompromisy, ale cítim podporu línie, čo je veľmi dobré. Ako už Sirka povedala, tá konzistentnosť jednotlivých balíkov je pre nás veľmi dôležitá. Týka sa to napríklad zverejňovania a je veľmi jasné, jasné, že to, čo robíme tu, ne, neprotirečí tomu, čo sa robí v spise o zverejňovaní. Napríklad pri taxonómii alebo pri zverejňovaní environmentálneho chovania a podobne. Čiže je to taká doplnkovosť. A súčasne musíme dbať o to, aby sme veci neduplikovali aby sme ani neobjavovali nič nové, to je tiež dôležité. To, čo navrhujeme, sú ciele, ktoré potrebujeme na posudzovanie výkonu, zmierňovanie obehová ekonomika a tak ďalej, zmierňovanie klimatických zmien, obehového hospodárstva a podobne. Tu ide o to, ako posudzovať jednotlivé indikátory a skore, to je práca technických pracovných skupín, je tu ešte veľa práce, ktorá si vyžaduje aj technickú prácu a komisia na tom pracuje. Ešte jedna vec, troška ma znepokojuje tempo rady, a možno by bolo dobre začať vyvíjať tlak na radu, lebo vieme, že rokovania prebiehajú veľmi pomaly, ťažkopádne, lebo sa boja dať priveľa delegovaných aktov a niektoré z väčších krajín majú s tým problém. Ja by som povedal, že to musíme v tom tomto návrhu urobiť, pretože nemôžeme čakať, kým bude všetko do poslednej bodky vypracované, lebo sa to bude vnímať ako zdržiavanie konania. Takže my ako parlament pracujeme rýchlo na budúci týždeň nie lehota pre bodňujúce návrhy, takže my si švíhame a dúfam, že aj rada toto pod, e, sa tak bude inšpirovať. Ďakujem ešte raz všetkým zúčastneným za spoluprácu a za dosiahnutie kompromisov a teším sa na toto ďalšie spoločné Envy Econ úsilie. Ďakujem a ako som povedal, debata ukázala, že je tu veľká konvergencia, čo je pozitívne a vidíme všetci potrebu konzistentnosti jednotlivých spisov, ale úroveň spolupráce je veľmi dobrá. Ďakujem vám všetkým, pani predsednička. Na záver, áno. A ja gratulujem. E, účastníkom za dobrú debatu, aj to, že vidíme, že ide o veľmi relevantnú tému. Harmonogram lehota na pozmenie 12. december o 5. popoludní, posúdenie pozmenujúcich 22. januára, hlasovanie vo výbare 20. februára a dúfame, že do plena sa to dostane v marci. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť a dobrú koordináciu.